Vame k záveru dnes, dnešného dopoludnia. Želám vám dobrú chuť. Chcem sa poďakovať tlmočníkom za ich služby, ako aj na služby.